partnerstiev. Ešte raz, pán Tekeš, ďakujem vám za veľmi konštruktívny tón vašej správy. Ďakujem. Pán komisár, ďakujem vám za vaše záverečné slova. Týmto, dámy a páni, skončila rozprava. Hlasovanie bude zajtra o 12. hodine. Posledným bodom dnešného rokovania je správa, ktorú predkladá pani Tikau. Týka sa konkurencieschopného jednotného digitálneho trhu elektronická verejná správa ako priekopnícky čin. A na začiatok dávam slovo spravodajkyni pani Tikau. Máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În 2010, Comisia Europeană a adoptat strategia... Ďakujem pekne, pán komisár, dámy a páni. Máme tu stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je to, aby sme mali naozaj udržateľný rozvoj inteligentný a aby sme podporili e-governance. Máme tu sedem kľúčových iniciatív týchto stratégií a jedna z nich je digitálna agenda pre Európu. Toto je stratégia na využitie potenciálu, ktorý poskytujú rýchle vývojové trendy digitálnych technológií. Európsky parlament víta prijatie akčného plánu pre e-governments e, na roky 2012 až 2015. Ide tam o stratégiu interoperability, a tento rámec pre európske verejné služby a vyzýva členské štáty, aby tieto zosúladili svoje národné stratégie s touto európskou politikou. Naozaj kvalitné služby sú dôležité na zníženie nákladov, sú dôležité pre interoperabilitu cezhraničnú a pre vytvorenie jednotného trhu. Trh s verejným obstarávaním predstavuje 16 európskeho HDP a malé a stredné podniky predstavujú 99 európskej ekonomiky. Mali by sme sa preto osobitne venovať cezhraničnej interoperabilite, pokiaľ ide o verejné obstarávanie um, elektronických systém, elektronické systémy. Keby takýto systém bol k dispozícii naozaj všade a využíval by sa lepšie, tak by mohol prispieť k zniženiu nákladov o 30 teda hovorím stále o verejnom obstarávaní. Ale tej úvodnej fáze vytvárania takýchto projektov sa nachádza 14 či 12 štátov. Ja vítam Fínsko, Švédsko, Dánsko, kroky týchto krajín, pokiaľ ide o povinnú elektronickú fakturáciu a ja si myslím, že takáto fakturácia by mala byť povinná pre všetky kroky verejného obstarávania roku 2016 v celej Európe udržateľné riadenie elektronickej identity, otvorený štandard a interoperabilita. Toto sú tri najhlavnejšie predpoklady úspešného e-government. A teda by to naozaj bola daná interoperabilita na európskej úrovni. Členské štáty, aby mali svoje požiadavky, pokiaľ ide o elektronický podpis, eh, prehodnotiť tak, aby sa odstranili všetky prekážky, pokiaľ ide o cezhraničné služby Komisia by mala čo možno najskôr urobiť revíziu smernice o elektronickom podpise, tak aby sme zvyšili cezhraničnú interoperabilitu elektronickej autentifikácie takýchto systémov a tiež e, vzájomné uznávanie elektronického podpisu a elektronickej autentifikácie v Európskej únii. Európsky parlament zdôrazňuje, že cezhraničné elektronické služby by mali byť e, v inovatívnom rámci cloud computing a architektúra zameraná na služby. Potrebujeme zmodernizovať našu infraštruktúru v oblasti e-government, Bezpečné cezhraničné systémy e-government sú dôležitou súčasťou Európskeho programu pre ochranu kritických infraštruktúr. Vítame príspevky programov ako IDA, IDABC, ISA, ako aj Practice Forum pri vytvorení interoperabilných cezhraničných riešení e-government. Parlament víta aj návrh Connecting Europe, je tam viac než 9 miliard eur, ktoré pôjdu na širokopásmové siete a na európske služby digitálnych sietí. Mechanizmus prepojenia by mal umožniť vytvoriť takú infraštruktúru, ktorá umožní služby elektrickej identifikácie verejného obstarávania, e-health, e-justice, e-customs, všetky služby elektronickou formou a tiež by tu mala byť dána aj interoperabilita a mali by byť naozaj prepojené všetky infraštruktúry všetkých členských štátov. Ďakujem pekne. A nyní otevieram Ďakujem pekne a teraz otváram postup spontánnych vystúpení. Prihlásilo sa sedem rečníkov. Ako prvý dostáva slovo pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať spravodajkyni. A chcem na úvod povedať jednu všeobecnú vec. Áno, je to veľmi dôležitá téma pre celú politiku v našej oblasti, v tejto oblasti. Áno, máme tu veľmi zložité časy z hospodárskeho hľadiska preto sú tu aj určité rozdiely medzi členskými štátmi v tejto oblasti a je tu aj obrovský rozdiel, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Nejde iba o všeobecnú zložitovú politiku, náklady na prácu, ide ale aj o šance, transparentnosť a bezpečnosť. Toto všetko môžu byť konkurenčné výhody pre krajinu, kde tieto nové technológie sa využívajú v širokom rozsahu, kde to môžu využívať podniky, občania a tak ďalej. A toto je potrebné pochopiť, to si musia všetci uvedomiť, teda, že keď tu nedostatok v tejto oblasti, tak je to naozaj obrovský nedostatok pre členské štáty. Kohezné fondy, tam máme miliardy, ale je dôležité, aby sme si vymieniali aj osvočené postupy v tejto oblasti. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi pani Basesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela obrátiť na pani spravodajkyňu so slovami chvály. Jej správa je naozaj vynikajúca. Pokrokové digitálne služby sú možnosťou na zlepšenie a modernizovanie verejných služieb, teda služieb občanom a podnikom. Vedie to k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o postupy e, vlády. A momentálne veľká časť verejných služieb v členských štátoch stojí pod obrovskými výzvami a e-government môže poviesť k určitej zmene transformácii verejnej služby. Môžeme e, z nej urobiť pozitívny faktor pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Môžeme takto lepšie reagovať na výzvy, ktoré pred nami stoja. Ja si myslím, že Európsky priestor e-governance pre malé a stredné podniky povedie ku konsolidácii jednotného trhu. Ja vítam tie výhody, ktoré poskytuje e-governance hlavne s nevyhodneným skupinám populácie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz pán Paška. vážený pán predsedajúci vážené pani, e, pani kolegyne kolegovia úvodom by som chcel oceniť úsilie pani poslankyne icu vniesť nový impulz do problematiky budovania elektronickej verejnej správy

Ďakujeme pekne, pán predseda. Három dologra ráirányította mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt az, hogy a bürokrácia... Kríza um, nás učí, že musíme znižovať uh, byrokraciu, že musíme urýchliť administratívne postupy a musíme šetriť vo svetle toho, čo povedala pani Tikau, teda, že malé a stredné podniky predstavujú asi 90 všetkých podnikov, sú tieto ciele veľmi dôležité. Digitalizácia a e-government môžu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. Správa hovorí o zjednotení ale v malej a strednej Európe ešte nie je čo zjednocovať, nie je čo harmonizovať. Máme tam obrovský skos, preto je potrebné, aby sme čo najrychlejšie toto meškanie dobehli. Mám také dve určité obavy, pokiaľ tieto ciele. Poprvé, ochrana údajov, tu je potrebné zabezpečiť a táto je veľmi dôležitá pre podniky. A na druhej strane je potrebné, aby jednotlivé orgány

Pán komisár, chcem e, za, poďakovať pani Tikao za e, veľký, veľkú prácu, ktorú venovala tejto elektronickej verejnej správe. Mám tri pripomienky. Poprvé, musíme sa ubezpečiť o tom, že budeme mať dostatočné pokrytie, aby sme mohli tieto e, služby využívať na celom európskom kontinente. Ak napríklad e, ja som zástupca e, regiónu Overň a Limuzán, tak musím povedať, že e, náš región nie je celkovo pokrytý ešte, čiže potrebujeme 100% pokrytie. Aby sme si zjednodušili život, tak musíme zjednodušovať aj tú verejnú správu, pretože občania sú obeťou príliš komplexnej byrokracie. No a potom tretia pripomienka, tieto nové technológie by nám mali umožniť nechať štátnych zamestnancov tam, kde sú, aby mohli pracovať aj na diaľku, aby mohli byť v kontakte s centrálnou administratívou práve vďaka elektronickej verejnej správe. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kelly. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pani Tikao ktorá veľmi dobre zhrnula, čo musíme urobiť a akým smerom sa musíme oberať. Hovoríme o trhu a s tým sa e, spájajú tri prídavné mená. Digitálny, jednotný a konkurencieschopný. A všetky tieto tri prídavné mená sú rovnako dôležité. Pokiaľ ide o elektronickú verejnú správu, e, sú tu veľké možnosti v tzv. e-justice, elektronickej colnej správe, takisto v elektronickom zdravotníctve a potom je tu možnosť aj vyvíjať, rozvíjať elektronický obchod. 75 malých a stredných podnikov, podnikov neobchodujú mimo EÚ a e, mnohé z nich neobchodujú ani mimo svojej vlastnej krajiny. Čiže naozaj je to obrovský potenciál, ako povedal aj pán Ody, je najdôležitejšie teraz, aby sme mali pokrytie E, širokopásmovým internetom, rýchlým internetom a až potom môžeme e, vytvoriť e, konkurencieschopný jednotný digitálny trh. Ďakujem. Teraz pán Matula. de Európsky akčný plán o e-government je príležitosť modernizovať verejnú správu Európy a jej systémy tým, že sa značne zredukujú náklady, stimulovať sa bude rast, inovácia a mobilita na úrovni regiónov. Informačné technológie používané v oblasti verejnej správy zvýšia transparentnosť, zodpovednosť a takisto znižia administratívne bremeno a byrokraciu. V niektorých členských štátoch by to bylo, bolo synonymom ku eliminácii prekážok e, administratívnym reformám, zjednoduší to administratívne postupy na rôznych úrovniach administratívy potrebujeme určité pravidlá pre verejné obstarávanie, napríklad štandardizácia a právnu úpravu, čo sa týka elektronického podpisu a takisto regulácia dematerializovanej elektronickej správy. Ja som videl ťažkosti, keď sme sa snažili implementovať takéto projekty v mojej krajine a preto by som chcel trvať na potrebe zlepšiť a rozvinúť interoperabilné cezhraničné služby, čo sa týka e, IT a e-, e-government. A chcem poblahoželať spravodajcovi, spravodajky za skvelú prácu. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu komisárovi Levandovskému. Správa o e-government zo strany Tikau je podľa mňa veľmi dôležitá a včasná a správne umiestňuje elektronickú správu do kontextu digitálnej agendy a stratégie 2020. Súhlasíme, že je to príležitosť, ako modernizovať, zjednodušovať verejný sektor a aby bol nákladovo efektívnejší a užívateľsky priateľský. Správne ste zdôraznili vo vašej správe, pani Tikau, aj silu eh, IT sektoru v Európe, ako sa hovorilo, že to predstavuje 5% HDP Európskej únie v trhovej hodnote 660 miliard eur a prispieva, čo je dôležité, 50% k celkovému rastu produktivity. Takže toto je naša predstava, aký je potenciál tohto digitálneho trhu keď by mohol byť, mohol byť e, plne bezbariérový pre, lebo tomuto čelia dnes občania aj podniky mnohým bariéram pri prístupe na verejné služby v inej krajine. To je zodpovednosť členských štátov, štátov avšak Európska komisia na úrovni európskej spolupráce aby posilnila akčný plán do roku 2015, predloží celoeurópsky rámec pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a podpis do júna 2012. To znamená, to má riešiť otázku interoperability a takisto riešiť nové potreby a nové služby, vzájomné uznávanie a akceptáciu elektronickej e, identifikácie a podpisov. A my podporujeme vaše úsilie aby elektronické faktúry boli e, predominantné v Európe do roku 2020, ale musíme si uvedomiť, aké sú potreby malých a stredných podnikov, lebo si myslíme, že musíme mať konzistentný regulatórny rámec. Takisto berieme na vedomie vašu ambicioznú výzmu voči členským krajinám, aby fakturácia bola povinná vo verejnom obstarávaní do roku 2016 a napokon, ale nie v poslednom rade, rade, čo je potrebné, je financovanie pre budúcnosť v oblasti elektronickej eh, identifikácie elektronického obstarávania, elektronického zdravia a stravostlivosti a takisto eh, nástroj Connected Europe. Na to potrebujeme spoluprácu a cieľ je samozrejme mm, digitálny eh, trh v Európe, ktorý je užívateľsky priaznivý. Ďakujem vám za slovo, pán komisár. Rozpráva sa skončila a hlasovať sa bude zajtra o 12. Dámy a páni, ďalšie denné zasadnutie bude zajtra 20. apríla od 9.